Oster, bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov RPAS v oblasti civilného letectva. A hneď dám slovo pani spravodajkyni, nech sa páči. Uh, okay, thank Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegovia. Malé eh, eh, dielkovo riadené eh, lietadla sa využívajú niekoľko tisíročí. V roku 1935 sa poprvýkrát využili v Veľkej Británii, keď kráľovské letectvo ich využilo s účelom cieľenia. V posledných rokoch sme zaznamenali o mnoho väčšie využívanie týchto diaľkovo leteckých systémov, ktoré sú bežne známe aj názvom bezpilotných lietadiel alebo drónov. Teraz sa to využíva aj na komerčné účely, e, pričom technologické a legislatívne prekážky ešte stále e, existujú. Vzhľadom na veľmi rýchlo sa vyvíjajúci tento segment trhu upravujú sa programy ako napríklad Cezara Horizon 2020 v tomto kontexte. Okrem toho je tu potenciál rastu v tomto sektore od výroby až ku konečnému užívateľovi aj pre veľké aj pre malé podniky a preto je naliehavo potrebné, aby sme zachovali e, svetové štandardy výroby týchto zariadení. Európa e, vedie vo svete e, vývojom drónov. Máme 2,5 tisíca operátorov. V Veľkej Británii máme 600 takýchto operátorov, ktorí poskytujú služby od fotografie až k sledovaniu a taktiež poskytujú rôzne iné služby, môžu monitorovať železničné e, trate, e, ako aj rôzne polnohospodárske polia, ako aj rokové koncerty. Taktiež sa využívajú pri homendárnych e, udalostiach, ako napríklad lesných požiaroch alebo rôznych záchranných akciách. Zároveň Malé dróny, ktoré sú určené na voľnočasové aktivity, sa taktiež čoraz viac využívajú. Všetci aktéry uznávajú potenciál tohto trhu a chceme zdôrazniť, že akýkoľvek politický rámec musí umožniť rast, aby sme dokázali konkurovať ostatným globálnym hráčom. Ja ako spravodajkyňa som sa snažila nájsť hodné smerovanie a rámec, aby tento sektor sa mohol posunúť do ďalšieho štádia. Domnievam sa, že táto správa v takomto znení zohľadňuje eh, kľúčové otázky, ktoré v tomto smele eh, zazneli. Stretli sme sa s zástupcami odvetvia členských štátov, eh, um, orgánov civilného letectva, taktiež Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ako aj s komisiou. A všetci účastníci sa zhodli na tom, že akýkoľvek rámec, ktorý sa schválí, musí byť proporčný a založený na riziku, tak aby tento sektor mohol rásť a zároveň, aby sme predišli prílišnému zaťaženiu. Okrem toho, legislatíva musí zohľadniť globálnu spoluprácu na to, aby sme dokázali stimulovať výskum a vývoj. Tiež eh, som absolvovala stretnutie vo Washingtone v marci s zásobcami um, ehm, FAA a je ministerstva dopravy v USA. Ehm, toto stretnutie taktiež prebehlo aj v Rige v, eh, v rámci lotišského predsedníctva. Výsledkom bola eh, deklarácia z Rigi a tam sa uvádza, že Európske letecké spoločenstvo by chcelo umožniť, aby tieto služby sa mohli poskytovať v celej Európe od roku 2016 Myslím, že by sme mali preto vytvoriť európske aj globálne práva, pravidlá, ktoré by sa týkali certifikácie, e, taktiež komerčného aj voľnočasového využitia, taktiež vhodné školenie pilotov, e, ako aj právna zodpovednosť, a poistenie, ochrana súkromia, e, geofencing a taktiež zóny, kde nebude povolený prelet. Takéto stromovanie pravidiel má na starosti výbor, ktorý zahrania aktérov aj z radou členských štátov EÚ, aj z krajín mimo EÚ a ako aj orgánov v leteckom sektore. Cieľom je vyvinúť e, také požiadavky technického operačného charakteru, aby sa mohli povoliť aj menšie aj väčšie zariadenia e, v širokom využití, taktiež sú zastupcovia EASA. Podľa mňa tento výbor bude schopný veľmi rýchlo eh, a na globálnej úrovni vyvinúť pravidlá pre tento sektor. Musíme sa postarať o to, aby do budúcna pravidlá EÚ boli v súlade s týmito medzinárodnými pravidlami a aby fungoval proces vzájomného uznávania. Eh, teda, chcela by som sa poďakovať aj spravodajcom z výboru pre dopravu, eh, za veľmi konštruktívny prístup a za spoluprácu. A chcem sa poďakovať aj kolegom z výboru LIBE, najmä Patrikovi Kasidimu zo skupiny ECR, ktorý eh, mi bol veľmi ceným pomocníkom. Myslím, že sme dokázali uznať tie príležitosti, ktoré sú spojené eh, s týmto sektorom, čo sa týka investície, vytvárania pracovných miest a zároveň, eh, aby sme zachovali verejný záujem. Preto chcem požiadať parlament o podporu, aby sme dokázali vyslať jasný a jednoznačný signál, že sme pripravení na tento významný zaujímavý krok vpred eh, pre celý sektor letectva. Ďakujeme pekne. Pani komisárka Bulc, nech sa páči. Vážna pani eh, predsedajúca, vážni poslanci, eh, drony, to je technológia novej doby a týka sa mnohých sektorov vývoja nových aplikácií. E, tieto e, zredenia dokážu vykonať misie, ktoré by sme si nedokázali predstaviť, alebo ktoré by sa neli financovať e, pilotovaným lietadlom od monitorovania až k sledovaniu plnospodárskej výroby až ďalej k monitorovaniu rôznych prírodných katastrof rôzne aplikácie na využívanie drónov v, v, v civilnom sektore sa čoraz viac e, rozširujú a tento sektor prináša rast a zamestnanosť v Európe v čoraz väčšej miere. Všetci uznávajú obrovský potenciál týchto technológií drónov, avšak občania taktiež e, majú isté obavy súvisiace s prevádzkou bezpilotných lietadiel a preto musíme vytvoriť také pravidlá, ktoré budú dostatočnou rovnováhou medzi podporou tejto slubnej technológie a zároveň dostatočnou ochranou našich občanov. Sme presvedčení, že iba spoločné európske pravidlá by poskytli dostatočný pevný základ na podporu investícií a na zjednodušenie rozvoja, vývoja eh, bezpilotných lietadiel a súvisiacich technológií, aby sme ale zároveň chránili našich občanov. Preto komisia oceňuje podporu, ktorú e, tomuto prístupu vyjadruje e, pani spravodajkyňa vo svojej správe. Chcem sa aj poďakovať e, za jej vynikajúcu prácu a taktiež za to, že sa snažila zohľadniť stanoviska rôznych politických skupín vo svojej rozsiahlej správe. Komisia súhlasí so správou v tom, že je potrebný harmonizovaný a proporčný rámec EÚ, ktorý by zrušil ten 150 kg rozdiel medzi národnými a európskymi pravidlami. Musíme sa postarať o rovnaké pravidlá pre všetky bezpilotné lietadla bez ohľadu na ich hmotnosť. Musím však jasne zdôrazniť, že to neznamená, že akékoľvek prevádzkovanie drónov si bude vyžadovať rozsiahle pravidlá. Súhlasíme s právou v tom, že sa musíme snažiť o operatívny prístup pre také pravidlá, ktoré budú proporčné s rizikom eh, konkrétnej prevádzky už e, Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť a spoločný e, orgán vytvárania pravidiel JARUS už pracujú na konkrétnych pravidlách. E, taktiež odborníci členských štátov sa zúčastňujú tohto procesu spolu s aktérmi z Veľkej Británie, Číny, z USA a iných krajín. Domnievame sa, že ak by sa podarilo dohodnúť sa na takýchto pravidlách, završilo by to celý rámec pravidel vnútorného trhu, čo by znamenalo, že bezpilotné lietadlá by sa mohli využívať podľa pravidel, ktoré budú obsahnuté v krabici v balení tohto zariadenia a komisia sa taktiež domnieva, že by sa toto zariadenie nemalo vzdialiť z dohľadu e, operátora a ovládača rozsiahlejšie operácie však by taktiež mohli podporiť e, rozvoj podnikov, ako aj výskum a vývoj. O toto sa snažíme podporovať, aby sa nahradili chybajúce technológie. Verejná podpora týchto bezpilotných lietadiel však bude v tomto procese potrebná a preto sa domnievame, že plnenie bezpečnostnej a iných druhov legislatívy, ako napríklad ochrana údajov, ochrana súkromia a tak ďalej, bude kľúčová v tejto súvislosti, ale taktiež ďalšie aspekty, ako napríklad bezpečnosť, ochranu životného prostredia a priama právna zodpovednosť v kontexte drónov sa tiež musí zohľadniť. Na záver chcem uviec, že komisia si cení túto správu o bezpilotných lietadlách, významne totiž prispeje k ďalšiemu smerovaniu bezpečnostných pravidiel v rámci EÚ a taktiež sa tým um, začne proces vytvárania konkrétneho legislatívneho rámca pre využívanie bezpilotných lietadiel. Dúfam, že sa nám podarí čo najrýchlejšie v tomto procese postúpiť v najbližšej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz v mene výboru Libe dostáva slovo pani Post. Tak, frúdferande, kolego. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Drony sú veľmi e, dôležité čím ďalej, tým viacej sa využívajú jednak na obchodné ciele, ale aj na poskytovanie služieb pri ich používaní. Sa, veľmi často sa používajú hlavne na dohľad či kontrolu občanov bez toho, že by to títo e, e, vedeli. Často sa nakupujú drony vybavené kamerami, webkamerami a podobne, ale ochrana Eh, osobných údajov a súkromného života by mala byť zabezpečená a to nie je jednoducho nejakým spôsobom rokovateľné. Komisia pra, by mala práve vyhodnotiť rizika, ktoré eh, predpokladajú takéto civilné dróny. Komisia by mala prísť s návrhom, aby sa našlo isté Eh, aby sa našli isté právne úpravy pre všetkých. Informačné služby by mali dróny využívať zodpovedne, aby neporušovali základné práva osob. Ďakujem a teraz mene EPP pán Muzelie na pol minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Rád by som poďakoval pani Foster za jej správu aj ostatným politickým skupinám za spoluprácu. V súčasnosti Nemáme ani európsku, ani celosvetovú legislatívu, ani u našich konkurentov v Číne či inde. Na začiatku volebného obdobia e, sme sa dostali do situácie, že v sektore civilného letectva je už veľké množstvo dronov. E, tento sektor má e, takmer 80 miliardový obrat. Máme príležitosť Eh, zadefinovať pravidlá, ktoré by sa mohli aplikovať na celosvetovej úrovni, štandard využívania dronov a tak ďalej. Mohli by sme eh, vychádzať z normy eh, GSM pre mobilné telefóny. Samozrejme, tieto normy musia byť. Predsednička sa snaží spomaliť rečníka, potrebujeme absolútnu ochranu obyvateľov 2 milióny dronov sa predali ročne. Táto správa má dávať jasnú odpoveď na tento problém. Súkromný život musí byť absolútne chránený, ale musíme nechať tento sektor sa rozvíjať. Takže ide o jasné inovácie. Máme tu jasný návrh a mali by sme anticipovať a prijať túto správu. 1,5 minúty za SND, pán Zemke. E, Ďakujem za slovo. Chcel by som zdôrazniť nasledujúcu vec. Každodenne na našom nebi sa používa viacej e, drónov či bezpilotných lietadiel a to je dôkazom toho, že e, technologický vývoj ide rýchlo vpred a tieto dróny sa budú využívať stále viacej. Ale problém je ten, že technologický výskum nejde ruka v ruke s legislatívou. Členské štáty EÚ pristupujú k tejto téme veľmi rôzne. Ja si myslím, že je to oblasť, kde by európske inštitúcie mali aktívne pôsobiť, pretože je možné na komunitárnej úrovni upravovať reguláciu. Využívanie dronov v civilnom letectve treba umožniť, ale sú tu určité problémy. Napríklad bezpilotné lietadlá by mali lietať bezpečným spôsobom a zároveň by sme mali ochraňovať súkromný život občanov. To sú veľmi dôležité aspekty a ja súhlasím e, so spravodajcom. Jeho správa je veľmi dôležitým dokumentom. Sú tu dve oblasti. Bezpečnosť na jednej strane a na druhej strane otázka ochrany súkromného života. To sú veľmi dôležité body a my budeme naďalej na takomto dokumente pracovať. Pán Tošenovský v mene ECR za na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dróny predstavujú ďalší fenomén, kde technika predbehla legislatívu. Potrebujeme koordinovaný prístup na európskej úrovni. V oblastiach kritickej infraštruktúry by sa táto prevádzka mala obmedziť a aktuálna je tiež otázka súkromného života v celom spektre som rád, že spravodajkyňa pripravila vyvážený príspevok EP do diskusie, ako sa k dronom postaviť. Je mi jasné, že táto správa nechce zachádzať do detajlov, ako budú vyzerať budúce európske pravidlá. To je veľmi e, príznačný e, prístup, ktorý oceňujem. Ale nechcel by som, aby došlo k zbytočnému administratívnemu obmedzeniu dronov, ktoré sa využívajú na individuálnu zábavu, alebo aby sa zabránilo samotnému technologickému vývoju týchto zariadení do budúcnosti. V mene ALTE, pán Van Miltenburg. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pani Foster za jej prácu tomto eh, kontexte by som povedala naozaj super, nech lietajú. Nemôžeme sa uh, e, uh, e, zaobísť bez nich, keď už ich technológia priviedla. A preto je potrebná právna úprava, to čím skôr, vzhľadom na nedávne nehody. Aj otázka e, občianskej zodpovednosti kto je zodpovedný za to, keď takéto bezpilotné lietadlo padne? Je potrebné, aby bol zadefinovaný právny vzťah medzi e, vlastníkom drónu a tou zodpovednosťou treba, musí byť schopná tá vysledovateľnosť e, toho, kto pilotuje dron, aby sme našli správne riešenie. A to je aj zmysel pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložil. Čo je jasné, európska legislatíva je potrebná. A našťastie e, rozvoj drónov je veľký a je dobré, že e, sa táto problematika diskutuje na tejto úrovni, aby dróny sa mohli využívať. Pán Škrlec na 1,5 minúty za zelených. E, poštovana e, povjerenice bulc e, kolegice i kolege pani bulc kolegovia dámy a páni predovšetkým chcem poďakovať pani foster za skvelú spoluprácu pri vypracovaní tejto správy. Je úloha Európskeho parlamentu vyvinúť právny rámec pre civilné využívanie bezpilotných lietadiel. To by malo zaručiť investície a rozvoj využívania alebo rozvoj tohto sektoru využívania e, týchto bezpotných letadiel pre, na civilné účely. A taktiež je to obrovský potenciál, môže tam nastať e, obrovský vývoj inovatívnych technológií, môže to podporiť e, nové zelené pracovné miesta v spoločnostiach, rozvoj malých a stredných podnikov. Avšak je potrebné dobré školenie a taktiež osveta. treba podporovať e, e, centrá, v ktorých piloti získavajú oprávnenie a európsky rámec musí zaručiť rozvoj a inováciu čo za čo najlepších podmienok, zatiaľ čo taktiež budú chránené osobné údaje našich občanov. Nesmieme zabúdať, že máme obmedzené finančné zdroje a taktiež musíme chrániť životné prostredie. Tento sektor je dobrým začiatkom pre využívanie princípov obehového hospodárstva a myslím si, že by sme v týchto lietadlách mali využívať e, palivo, ktoré nebude e, poškodovať životné prostredie. Lundgren, FDD. Tak fru talman. Ďakujem pekne. Dróny to je priemyselný sektor, ktorý sa plne rozvíja a preto potrebujeme jasné pravidlá pre vnútorný trh, aby sme mohli túto technológiu ďalej rozvíjať. Ale veľmi často sú ľudia skeptickí z očivočinovým novým technológiám Stačí len ale po tom, čo sa stalo v minulosti s lietadlami, ako sa rozvinuli bez lietadlov, by sme, bez lietadiel v súčasnosti by sme sa nemohli presúvať medzi jednotlivými miestami EÚ a môžeme cestovať do USA či do Švedska, aby sme videli význam leteckej dopravy. Takže technológia, technika sa musí rozvíjať, pretože nám to pomáha. Ale potrebujeme na to aj veľa času, ale už teraz musíme vyriešiť problémy, aby sme čo najlepšie využili potenciál tohto sektoru a priemysel e, môže podporiť rozvoj vnútorného trhu, ale potrebuje jasné pravidlá, preto, aby sme zabranili tomu, že by firmy mali e, strach investovať do tohto nového e, sektora bez spravodlivých a jasných vyrovnaných pravidiel. a vidíme, aké sú rizika. Takže musíme zharmonizovať ochranu súkromného e, života a zároveň rozvoj technológie. Pán Arnautu. Pani. Oceňujem, pani Foster, váš text e, Oceňujem, že nechce upravovať vojenské dróny. Vzhľadom na strategickú výzvu je e, dôležité, aby sme v tomto boli veľmi jasní a ja zdieľam obavy, že MSP musia mať dostatočne flexibilný rámec, aby boli schopné na zahraničnom trhu, hlavne v USA. Oceňujem myšlienku podporiť diskusiu medzi zainteresovanými, aby sme mali vyrovnanú legislatívu, ktorá podporí ochranu súkromného života a zároveň bezpečnosť osôb a zároveň zabezpečí rozvoj technológií. Je rozhodujúce, aby členské štáty, národné orgány majú dostatoč, mali dostatočný manevrovací priestor na, povoliť, či, na povolenie či uh, zakázanie preletov drónov nad citlivými oblastiami E, národné orgány teda musia mať e, v rámci článku 44 zmluvy takéto možnosti. A ja budem hlasovať v prospech tejto správy. Pán Golniš tu nie je v sále, takže pán Marinesku, 1,5 minúty. C'est à vous, monsieur Marinescu. Vous ne voulez pas parler Monsieur Marinescu Pán Marinescu, nechcete vystúpiť? Pán Golniš tu nie je.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 majú ale samozrejme vplyvy pozitívne aj negatívne na naše spoločnosti a preto ich treba e, upraviť. RPAS bolo to isté pred 20 rokmi. Dróny boli veľmi e, drahé a nebolo ich veľa. Došlo k niekoľkým veľmi skromným pokusom v e, civilnom letectve a teraz sa využívajú na rôzne služby a misie, ale môžu vytvárať isté problémy, ktoré môžu byť seriózne, ak nemyslíme dostatočne na bezpečnosť či ochranu súkromného života. Tento fenomén e, by sme nemali e, zastaviť, pretože sa môže stať masovým, je potrebné ale túto oblasť upraviť. Správa, o ktorej dnes diskutujeme, je veľmi dobrá, e, pristupuje k problematike zo všetkých aspektov. Komisia musí veľmi špecificky pristupovať k tejto téme, ktorá je tiež veľmi špecifická. Hovoríme o e, bezpilotnom lietadle. Ide o otázku povolenia konštrukcií, e, povolení lietania, prevádzky a tak ďalej. A mali by sme jasne oddeliť otázku civilného a vojenského letectva. Je to oblasť, kde by sme nemali zaostávať. Pani Tapadel, minútu. Ďakujem. Systém bezpilotných lietadiel je veľmi dôležitý a sa rozvíja za posledné roky sa rozvinul aj pre oblasti vojenského letectva. Využíva sa aj v iných oblastiach, doprava, polnospodárstvo, záchranné práce. E, dróny sa využívajú na to, aby sa znížili ľudské obete v rizikových akciách, ale potrebujeme úpravu na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany súkromného života. Potrebujeme európsku stratégiu pre drony aby sa rešpektovali medzinárodné normy. Som presvedčená, že výkonnosť e, týchto dronov a technológia sa bude vyvíjať a preto treba e, vyvinúť aj pravidlá certifikácie pilotov a podobne. Pán Fan Basoy, pani Fan Basoy. Takže dnes som, e, dnes hlasujeme, podporujeme správu pani Foster, našej kolegyne, ktorá našla dobrú rovnováhu medzi podporou potenciálneho priemyselného odvetvia a zároveň e, ochranou súkromia našich občanov. Avšak nesmie spadnúť do pasce prílišnej regulácie, pretože fetišisti na ochranu súkromia vidia všade nebezpečenstvo a máme tu teda nebezpečenstvo, že v podstate e, zastavíme rast E, tohto priemyselného odvetvia pomocou prílišnej regulácie. Avšak potrebujeme dostatočné stimuly. Myslím si, že táto správa rešpektuje v podstate vyváženosť medzi bezpečnosťou operátorov, bezpečnosťou ochrany súkromia a na druhej strane podporou tohto priemyselného odvetvia. Komisia by mala takýmto spôsobom rozhodne postupovať. Pán Rike, na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegovia. Dróny e, okrem vojenského letectva sú prítomné aj v iných oblastiach. Oceňujem kvalitu, kvalitu správy pani Foster, ktorá bola schopná odlíšiť špecifický charakter drónov a poukázať na množstvo problémov pre občianskú spoločnosť. Vzhľadom na tento vývoj hovoríme áno harmonizovanej legislatíve na EU úrovni, aby sme podporili európsky trh, ale musíme dávať pozor na rôzne aspekty, ochrana súkromného života, rizika, odlišenie osobného a profesionálneho využívania. Aj Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť musí mať dostatok prostriedkov. Správa má veľmi rozumný prístup a preto ju podporím. Ďakujem. Pán Sejmur na minútu. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať, že táto správa sa mi nepáči. V odseku 21 sa hovorí o harmonizácii európskeho a globálneho regulačného rámca. Toto vyzerá ako keby e, spravodajkynia chcela dať EÚ viac kompetencií. Taktiež chcete odstrániť tu, ten rozdiel z tých 150 kýl medzi národnými a európskymi kompetenciami chcete to nahraniť v podstate spoločným regulačným rámcom. A prečo by Európa mala rozhodovať e, ohľadom toho, ako bude vyzerať napríklad národný e, regulačný e, kompetentný orgán. Taktiež ma zaujímalo, rečnička je prerušená. Môžete trochu spomaliť, pretože hovoríte rýchlo. Hovoríte príliš rýchlo, takže prosím, trošku spomalte. Prepašte, pani predsednička. Neviem teraz, kde nadviazať, v, 40, v odseku 48 sa žiada regulačný e, mechanizmus podávania správ, takže mňa by e, zaujímala vaša definícia tohto mechanizmu. A viem, že britská e, vláda e, je proti tak, regulácii v akokoľvek oblasti. Taktiež je tu nedostatočná miera jasnosti, jednoznačnosti tejto správe a rozhodne budem hlasovať proti nej na jednu minútu, pani Oceňujem prácu pani Foster, aj kolektívnu prácu z tieňových. Schválením tejto správy EP e, pristupuje k budúcemu európskemu právnemu rámcu pre dróny. Je to veľká výzva pre civilné letectvo a pre konkurencieschopnosť našich firiem na veľmi potenciálnom trhu EÚ nesmie túto skutočnosť ignorovať a ja dúfam, že komisia pochopí odporúčania poslancov. Výzvy bezpečnosti sú dôležité a vyžadujú veľkú pozornosť hlavne v oblasti používania kontroly a dohľadu drónov a užívateľov alebo zákazu preletu nad určitými zónami je tu tiež aj otázka o ochrany osobných odvajov a súkromného života. V rámci budúceho európskeho rámca by sa mm, mal brať do rozdiel medzi rekreatívnym, civilným užívaním, vojenským užívaním, profesionálnym užívaním. E, toto je sektor, ktorý je veľmi dôležitý pre rozvoj letectva do budúcnosti a preto potrebujeme ambiciózny legislatívny rámec. Išli ste tiež veľmi rýchlo, pani poslankyne. A teraz spontánna rozprava. Sedem žiadosti o slovo pani Monteiro. Muito obrigada. A utilização generalizada dos drones no campo da aviação civil. Ďakujem. Takže využívanie eh, bezpilotných letadiel eh, v civilnom letectve vedie k zakladaniu nových spoločností, pretože tých malých a stredných podnikov je to sektor, kde by Európska únia mala byť lídrom a môžeme tam byť lídané, musíme nájsť primeranú a jasnú reguláciu. Nemali by sme v podstate zadusiť potenciál tohto rozvíjajúceho sa sektoru, ale zároveň musíme chrániť súkromie, osobné údaje a bezpečnosť našich občanov. Je to komplikovaná otázka, ktoré potrebujeme legislatívu. Chceme, aby tento technologický priemysel naďalej sa inovoval, rozvíjal a poskytoval služby, avšak v niektorých, právnych, eh, v niektorých členských štátoch je právne vákuum a čo sa týka napríklad týchto poskytovaných služieb, takže potrebujeme európsky rámec, ale zase to nepreháňať aby sme nevytvorili príslušnú, e, prílišnú administratívnu záťaž pre e, malé stredné podniky. Ďakujeme, pán Slnzulica. E, vážení kolegovia, pani komisárka, je na čase, aby sme zaviedli proporčný, harmonizovaný regulačný rámec na úrovni EÚ, čo sa týka využívania týchto systémov RPAS, aby sme taktiež zaviedli jasné pokyny pre komisiu vo vypracúvaní E, ďalšieho balíčka o letectve, ktorý sa očakáva do konca roka 2015. Na to, aby sme tento cieľ splnili, musíme zaujať prístup založený na riziku podľa vyhlásenia z Rigi, aby bola zaistená bezpečnosť a zároveň dostatočná ochrana občanov v súlade so základnými princípmi ochrany súkromia. Zároveň musíme chrániť investície a inovácie v tomto sektore, musíme ich podporovať a snažiť sa vytvárať udržateľné a inovatívne pracovné miesta. Podporujem kompromisy v tejto správe, ako napríklad zrušenie e, tej 150-kilogramovej hranice a taktiež, aby sa mohli rozvíjať nové technológie RPAS, ktoré by e, lietali aj ďalej. Ďakujeme pekne. Pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Súčasť súčasnom období technologického rozvoja dróny môžu byť veľmi užitočné pre výskum, vývoj, rozvoj životného prostredia, polnohospodárstvo, novinárstvo, priemyselnú aktivitu a tak ďalej a tak ďalej, ale EÚ musí okamžite prijať patričné opatrenia, aby tieto systémy bezpilotných lietadiel slúžili v prospech ľudí a komisia musí prijať opatrenia, aby dróny boli využívané na správne cieľa, teda musia vytvoriť e, veľmi jasné pravidla. Ide o ochranu tiež osobných údajov súkromného života a bezpečnosť, pretože dróny sa môžu zneužívať proti osobám či infraštruktúram, takže je v záujme komisie, aby čím skôr konala e, legislatívne. Pani Bilbao Barandika, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Oceňujem prácu pani Foster. Potrebujeme túto správu, aby sme urýchlili reguláciu pre e, výrobcov dronov v Európe. Máme príležitosť naše civilné letectvo dať na e, čelo svetového sektora a všetci zainteresovaní potrebujú stabilný právny rámec, aby mohli investovať a mohli technologicky rozvíjať drony pre e, všetky služby. Treba koordinovať e, ich využívanie e, s pilotným letectvom, upravovať rekreačné využívanie dronov a zabrániť zneužívaniu, ako je porušovanie pravidel a práv súkromného života. Toto všetko treba naliehavo upraviť a treba, treba tiež upraviť túto technológiu a zároveň umožniť rozvoj tohto naozaj významného potenciálneho priemyselného sektora. Ďakujem. Pani Šulín. Hvala za besedo, predsedujúča. Brezpilotná zračná... Ďakujem pekne, pani predsedajúca tieto ďalkovo riadenie letecké systémy, ako sú riadené zodpovedným človekom, sú vynikajúcim nástrojom na nahradenie človeka pri nebezpečných úlohách. Ale ak sa budú využívať, ak budú v rukách nezodpovedných jednotlivcov, môžu sa stať ohrozením bezpečnosti nás aj nášho súkromia. Preto musíme dosiahnuť vhodnú právnu úpravu v tomto sektore. Mali by sme schváliť čo najvyššie štandardy aj pre viečnosť a ochrana súkromia sú kľúčové v tomto smere. Nedávne škandály z automobilového sektoru dokazujú, aké je dôležité sledovať aj plnenie legislatívy v praxi. Výzva na komisiu a členské štáty, aby sledovali toto plnenie, podľa mňa aj na mieste. Spoločný trh eh, v tomto sektore sa rozhodne vzmáha, ale chýba tu ešte regulácia, preto potrebujeme jednotnú európsku stratégiu pre bezpečnosť, e, istotu a taktiež ochranu životného prostredia. Pani Andersen, e, dobrý deň, kolegyne, kolegovia, pani komisárka, chcem oceniť túto diskusiu a rozpravu o drónoch e, a tiež konštruktívny prístup, na základe ktorého vznikla táto správa. Chcem zamietnúť um, odsudzujúce vyjadrenia kolegyne zo strany UKIP. Myslím, že verejnosť aj odborná obec sa zhodujú na tom, že právny rámec pre dróny bude pozitívny a bude prospešný pre ďalší rozvoj. Jasne sa ukazuje, že technológia v oblasti drónov môže byť užitočná napríklad pri e, výkone rôznych opráv a bezpečnostných previerok, e, napríklad sektore dopravy. E, to sú úlohy, ktoré by boli veľmi nebezpečné pre ľudských pracovníkov tento sektor tá čoraz viac rozrastá a sú e, čoraz e, početnejšie správy o zneužívaní e, niektorých prevádzkovaných zariadení a preto sú pravidla potrebné, aj keď dróny môžu vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta a inovatívne pracovné miesta. Nechceme, aby nahrádzali eh, nejako veľmi hodnotné eh, pracovné miesta v doručovaní balíkov napríklad. Ďakujeme pekne. pani Jakovčič završí túto spontánnu časť rozpravy. Ďakujem. Poverenice da i gospođo izvjestiteljice da ja... Dovolte mi, pani komisárka, plne podporiť túto správu. Trh s týmito zariadeniami má obrovský potenciál rastu, najmä e, v komerčnom využívaní drónov, avšak chcel by som e, vás upozorniť na dve veci. Jasne sa ukazuje, že je tu potenciál zneužitia týchto dielkovo riadených leteckých systémov, len čo sa stanú bežnou súčasťou nášho denodenného života a keď ich budú milióny eh, nad našimi hlavami lietať, problém spočíva v identifikácii samotného zariadenia, ale aj jeho majiteľa. Teda sú tu možné rizika v tejto oblasti a druhé riziko spočíva v cezhraničnom využívaní drónov. Ak totiž drón prekročí hranicu, Myslím, že vznikne eh, potenciálny problém s bezpečnosťou. Pani komisárka Bult, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, ďakujem za túto veľmi plodnú rozpravu. Eh, sektor dronov má obrovský potenciál pre EÚ, čo sa týka rastu nových pracovných miest, ale aj rozvoja rôznych eh, inovácií Európska únia ešte stále je hnacou silou v um, komerčných dronoch a ja chcem, aby to naďalej tak ostalo. Naše úsilie sa teda bude sústreďovať na synchronizáciu na úrovni EÚ v priestore jednotného trhu, aby sme umožnili úspory z veľkovýroby a taktiež, aby sme boli konkurenceschopní. Tento sektor sa rozvíja veľmi rýchlo a chceme reagovať rýchlo a holisticky. Už sa plne venujeme na rovni EÚ aj globálne. Tomuto úsiliu už e, som spomenula, že tento balík o letectve bude zohľadňovať aj prvky z tejto správy, ako aj e, činnosti, ktoré ja sa aj Jaros technológie a priemyselné nadšenie sú taktiež e, dobre zasúladené s obavami občanov vzhľadom eh, na bezpečnosť, ochranu súkromia, hlučnosť, eh, ako aj eh, témy, ktoré súvisia s prevádzkovateľmi, operátormi drónov. Musíme však pristupovať proporčne, aby sme nebránili rozvoju tohto odvetvia a využitiu plného potenciálu tohto odvetvia. Chcem sa ešte raz poďakovať pani spravodajkyni Foster a všetkým poslancom, ktorí sa venovali príprave tejto správy a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti. Pani Foster, nech sa páči, ešte záverečné slovo. Ďakujem, pani komisár, vám, kolegovia, za veľmi konštruktívne vyjadrenia. Chcela by som objasniť niekoľko bodov, ak dovolíte. Čo sa týka ochrany súkromia, spolupracovali sme s výberom LIBE, ako som už povedala. Mali by sme v členských štátoch zdôrazňovať že už existujú v platnosti dosť silné zákony a mali by sa dodržiavať. A to v plnej miere. Toľko teda na úvod. Pokiaľ ide o tie maličké dróny, my nechceme regulovať tieto malé zriadenia, ktoré často prevádzkujú deti. Napríklad e, táto správa sa sústreďuje na ten priestor medzi a síce komerčné využitie tých o niečo väčších drónov ktoré môžu spôsobiť škody za istých okolností. A taktiež nechceme zachytiť e, tú vrchnú časť e, tohto spektra, to už je pokryté v legislatíve o letectve a preto chceme posudzovať jednotlivé zariadenie podľa konkrétneho typového zariadenia, či už ide o letiska alebo jadrové elektrárne. Práve na tieto účely sa môže využívať technológia a práve v tomto kontexte je relevantný pojem e, geofesinku a to sa ešte bude musieť v legislatíve upraviť, eh, tento geofencing. Eh, pani kolegyňa má pravdu, eh, keď hovorí, že tu nejde o vojenské využívanie, ide tu o civilné využívanie. A má preto v tomto pravdu. A ešte na záver by som sa vyjadrila ku kolegyni Seymour zo strany UKIP, ktorá žiaľ vôbec nechápe, ako funguje celý sektor letectva, nechápe, že samotné letectvo už spadá do právomoci národných e, legislatív teda členských štátov a tam sa zohľadňujú aj globálne pravidlá a toto sa vzťahuje na celý sektor letectva, vrátane drónov. E, možno je to však e, niekedy vysvetlím medzi štyrmi očami. Na záver ešte môžem povedať, že sa veľmi teším na to, čo nám vypracuje komisia. Myslím, že spoločne môžeme dosiahnuť veľmi kvalitný výsledok. Ešte vám chcem, pani komisárka, povedať, že výrobcovia a všetky orgány, s ktorými sme rokovali, chceme, aby boli zahrnutí do tejto diskusie, aby boli súčasťou tohto procesu e, vytvárania tejto novej legislatívy. Ešte raz srdečná vďaka všetkým a teším sa na to, že dúfam, že podporíte v hlasovaní túto našu správu o 11.30. Ďakujeme pekne. Toto hlasovanie naozaj prebehne ešte.